právnych aktov e, podpíšem a názvy týchto právnych aktov budú uvedené v zápisnici z tohto zasadnutia. Prejdime k e, pracovnému programu konečná, eh, konečný návrh eh, rokovacieho poriadku podľa článku 137 eh, je k dispozícii a nemám žiadne dotazy ohľadne dnes na útorok. Máme tam oznámenie pani Lichtenberg. Je to žiadosť o zrušenie imunity pani Morvajovej a budeme sa tým zaoberať počas hlasovania v útorok. EPP požiadalo, aby sa spolu správa pani Kvisthout Rovoldova o spoločnej obchodnej e, politike, o ktorej sa malo hlasovať v útorok, aby sa teda o, o tejto správe rokovalo večer v útorok. Hlási sa niekto k tomuto o slovo? Pán Kaspari, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, nebola zatiaľ naplánovaná žiadna rozprava k tejto správe. Je to záležitosť omnibus k tejto tematike. Nebola žiadna diskusia a e, považujeme za dobré, ak by sme k e, tomuto e, viedli aj rozpravu a bol by som vám všetkým povďačný, ak by ste náš návrh potvrdili. Ďakujem, pán Kaspari. Je niekto proti tomuto návrhu pána Kaspariho? respektíve e, chcem sa opýtať, či ešte niekto je za, nie. E, je niekto proti? Nie, nie je tomu tak. Takže budeme hlasovať, kto súhlasí s návrhom pána Kaspariho e, z EPP. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Takže diskusia o správe pani Kvisthout Rovold sa e, bude, budeme sa teda ňou zaoberať v útorok večera hlasovať. O tejto správe budeme v stredu. E, potom prejdeme k strede EPP e, požiadala o to, aby bola na program zakomponovaná správa o situácii v Bielorusku a síce po situácii v Nigerii. Nech sa páči, pán Salafranka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené dámy a páni. Zhoršenie politickej situácie v Bielorusku a problémy, ktoré spôsobuje táto zhoršená situácia, ako aj kríza, ktorá e, nastala s veľvyslancami, Eh, o ktorej sa rokovalo v sobotu na eh, Rade ministrov, vyžaduje, aby sa k tejto veci prerokovalo, aby sa táto vec prerokovala aj tu. A preto by sme chceli požiadať eh, vysokú predstaviteľku tu, pokiaľ to nebude možné, tak by sme chceli, aby tu bol niekto, ktorý by ju zastúpil. Takisto by sme chceli, aby prišiel niekto za komisiu a preto sme požiadali, aby sa hovorilo aj o tomto uznesení, aj aby skrátka prebehla dis- diskusia. Ďakujem pekne, pán Sala Franka. Považujem to za podporu tohto e, návrhu. Je niekto proti? Nie. Takže sa pýtam, kto súhlasí s týmto návrhom EPP. Poprosím o hlasovanie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania. Návrh je e, prijatý. Pani vysoká predstaviteľka sa teda v stredu vyjadri k situácii v Bielorusku. Nasledovné lehoty na predloženie uznesení dnes večer o 19. pre pozmeňovacie návrhy a spoločné návrhy zajtra o 9. hodine. Pozmeňovacie návrhy k spoločným návrhom uznesenia zajtra o 20. a hlasovanie sa bude konať vo štvrtok vrtok. Takže tým pádom máme vyriešený program. Nech sa páči, pán Speroni. Počas konferencie predsedov som požiadal o to, aby keď prehovorí vysoká predstaviteľka, tak eh, aby sa mm, tiež e, hovorilo o pirátstve, teda osobitne o tých dvoch e, Talianoch, ktorí sú zadržaní, ktorí boli zadržaní v Indii. A ja dúfam, že to bude na základe mojej žiadosti urobené bolo rozhodnuté, že nebudeme meniť eh, názov, ale eh, budeme sa zaoberať osudom týchto eh, dvoch pánov a pani kolegyňa o tom bola informovaná. Takže môžeme prejsť priamo k dnešnému programu. Vážené dámy a páni, predseda Európskeho parlamentu bol požiadaný o vyhlásenie k ničivému zemetraseniu a tsunami v Fukushime. Potom bude nasledovať rozprava